na základe rozhodnutia výboru EKON začať interinstitucionálne rokovania e, v zmysle článku 79. 2. mája nedostali sme žiadnu žiadosť o hlasovanie v plene a EKON môže začať rokovať na základe toho, čo sa hovorí v rokovacom poriadku 74.2. Jednotlivé výbory sa rozhodli začať interinstitucionálne rokovania v zmysle 69.4.1 odsek 1 rokovacieho poriadku. Správy, ktoré predstavujú mandáty, sú k dispozícii na web stránke plenárky a ich tituly budú v zápisnici e, z plenárneho zasadnutia v zmysle článku 72.4.2 odsek istý počet poslancov alebo politických skupín, ktorí predstavujú minimálny strop, môžu do zajtra, do polnoci predložiť návrh o hlasovaní o začiatku rokovaní. Ak nepadne takáto žiadosť o hlasovanie, výbory budú môcť začať rokovať. Výbor Trán